nech sa páči, a keď nie, tak e, schvaľujeme e, túto zápisnicu, a ideme na ďalší bod programu a to sa týka vyhlásenia.